Dobre, začneme. Som rád, že vás tu opäť vidím v plene. Solidarita, dobrovoľníctvo, e, snaha o zmenu e, v našom okolí. Som si istý, že toto všetko pre vás znamená veľa. Vítam vás tu e, v srdci Európskeho parlamentu, aby sme spoločne diskutovali o Európskom zbore Solidarity. Je to inšpirujúca iniciatíva, ktorú zahájila aktuálna Európska komisia. Osobitne by som chcel poďakovať komisárovi Navračičovi za to, že je e, ešte stále s nami a zúčastní sa aj tejto diskusie. Vy ste odpovední za vzdelávanie, mládež, e, šport. V Európskej komisii je veľa dôvodov na to, aby sme boli hrdí na Európsky dvo- e, zbor Solidarity. V budúcich 90 minútach sa dozviete viac o tejto iniciatíve Dozviete sa veľa nového o týchto nových e, typoch e, dobrovoľníctva a rátame e, s vami, že budete tieto informácie šíriť ďalej vo svojom okolí. Pokiaľ ide o sociálne médiá, pozvali sme veľmi vplyvných blogerov, dnes medzi nás. Dúfame, že sa podelia s nami o, určité tajomstvá, ako e, lepšie šíriť informovanie o inšpirujúcich e, aktivitách. E, samozrejme, budeme tu mať aj ďalších dobrovoľníkov, ktorí nám popíšu, ako to funguje. Toto podujatie je vysielané online. Okrem toho, Máme e, aktívny aj náš Twitterový e, účet. Ja vás prosím o čo najväčšiu interakciu. Takže všetci prosím, e, používajte Twitter, aby ste nám posielali vaše komentáre a otázky. Máme dva hashtagy. ktoré vidíte tu hore na obrazovke. Vidíte presne, ako znejú. Prosím, posielajte nám vaše reakcie, otázky máte možnosť eh, klásť eh, otázky eh, pánovi komisárovi. Dovolte mi, aby som sa v prvom rade obrátil na pána komisára. Vy ste zodpovední za školstvo, mládež, šport. Vy ste zodpovední za túto iniciatívu zboru dobrovoľníkov. Dva roky už existuje. Videli ste túto iniciatívu rásť. V prvom rade, prečo ste Eh, vytvorili túto iniciatívu. V prvom rade ďakujem eh, pekne za to, že tu môžem byť a hovoriť o tejto iniciatíve, ktorá patrí k tým najúspešnejším v mojom eh, portfóliu zatiaľ vznikla ako na snaha ukázať konkrétny, konkrétnu formu európskej solidarity a európskej identity, ukázať niečo také európskym občanom. A preto sme sa rozhodli zahájiť túto iniciatívu pre mladých ľudí, pretože v zásade vy e, sa najviac e, staviate e, za podporu európskeho projektu a tento projekt nie je užitočný len pre vás, pre váš entuziasmus, je dôležitý pre európsku integráciu, ale e, vy ste aj dôležitým e, príkladom pre staršiu generáciu, e, aby, aby sa snažila táto trošku omladnúť, je dôležité, aby sme ich priťahli naspäť k európskemu projektu a preto eh, táto iniciatíva sa sústredí na lokálne komunity všade v Európe, eh, snaží sa pomáhať v núdzových situáciách v sociálnej oblasti, zdravotnej, vzdelávacej a v iných sférach spoločenského života. Som veľmi hrdý na to, že môžem povedať, že sme zaznamenali veľký úspech. Máme teraz viac než 100 tisíc eh, žiadateľov a implementujeme e, každý e, deň teda viac umiestnení v rámci iniciatívy dobrovoľníctva, takže iniciatíva rastie a dúfam, že v budúcnosti bude ešte väčšia a ešte úspešnejšia. A dúfajme, že inšpirujeme ešte oveľa viac ľudí, tých, ktorí nasledujú online, aj tých, ktorých sú prítomní tu v pléne. Otázka možno, ktorú by ste chceli položiť. Je to zložité stať sa členom Európskeho eh, zboru eh, dobrovoľníkov? Treba mať nejaké osobitné zručnosti, vedomosti? Vôbec nie. Eh, ide tu o to, že je tu strana dopytu a ponuky ak e, ste dobrovoľníkom a popisuj, e, stačí iba, aby ste popísali svoju motiváciu, svoje zručnosti, podľa toho eh, budete môcť nájsť eh, svoju eh, organizáciu, ktorá má záujem o to, aby ste u nich pôsobili, alebo môžete vytvoriť spoločný projekt a využiť možnosti spolufinancovania zo strany nášho sporu. 125 tisíc mladých ľudí už sa stalo členmi tohto zboru viac než 15 tisíc už buď ukončilo svoju aktivitu, alebo momentálne aktívne pôsobia v teréne. Aký máte pocit z toho, keď vidíte, ako táto iniciatíva rastie? Veľmi ma to teší. Je dosť jasné, že sú tu naozaj určité veľmi aktívne, e, zaangažované krajiny, e, ktorých mladí ľudia sú veľmi aktívni a podporujú Európsky e, dobrovoľnícky zbor a jeho myšlienku, napríklad Španielsko, Taliansko, Rumunsko patria k najlepším krajinám alebo najaktívnejším krajinám ale chcem zdôrazniť aj Turecko. Mladí ľudia z Turecka sú veľmi aktívni, máme veľmi veľa e, žiadateľov z Turecka. Takže prečo je to pre mňa dôležité? preto, že opäť umožňuje nám to e, mať širší dosah aj e, za hranice členských štátov, za, štaň, za hranice Európskej únie a môžeme e, prispieť k realizácii určitých zmysluplných projektov, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí, ktorí e, nežijú e, v členských štátoch EÚ a títo tým pádom môžu tiež zažiť pocit, že sú súčasťou tohto spoločenstva. A to je tá najdôležitejšia misia tohto projektu vytvoriť kohéznu, zomknutú a atraktívnu komunitu v rámci EÚ. A čo hovorí záujem mladých ľudí o tento e, program? Čo hovorí o záujmoch e, mladej generácie? Hovorí o tom, že sú aktívni, zaangažovaní, nielen pokiaľ ide o princíp demokratickej spoločnosti, ale že naozaj chcú urobiť niečo pre e, svoje spoločnosti na európskej úrovni. Tí napríklad, ktorí e, sa e, prihlásili ako dobrovoľníci do Norče, to bol jeden z prvých projektov nášho e, zboru alebo o prácu v iných oblastiach cestujú tam, aby nadviezali priateľstva, aby získali nové zručnosti, ale takisto aby pomáhali miestnym spoločenstvám a prispeli k e, niečomu, e, čo je spoločné pre Európanov. Pokiaľ ide o budúcnosť zboru Solidarity, ako sa vyvinie ďalej, váš návrh je veľmi ambiciózny, pokiaľ ide o, o túto položku v budúcom viacročnom finančnom rámci. Môže to byť niečo také ikonic, ik, ikonické a hlboko transformujúce ako napríklad Erasmus? No, dúfam naše doterajšie skúsenosti sa naozaj podobajú na úspechy, ktoré zaznamenal Erasmus. A podarilo sa nám takisto aj e, zabezpečiť výrazné zvýšenie v e, rozpočtu tohto programu. Navrhujeme takisto aj veľké zvýšenie v rámci budúceho viacročného finančného rámca. By this increased budget. So, um, I think na 1,25 miliardy. Takže perspektívy sú, myslím, celkom, celkom dobré. Ak ostanete aktívni, a budete e, pôsobiť vo svojej oblasti a e, hlásiť sa do e, Európskeho zboru dobrovoľníkov, môžeme byť takí úspešní, ako je to v prípade Erasmu. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste popísali situáciu a teraz by sme už začali diskusiu. Ehm, máte k dispozícii eh, pretlmočenie eh, do a za 23 jazykov EÚ. Môžete eh, hovoriť svojim rodným jazykom. V tejto súvislosti ďakujem tlmočníkom za ich ťažkú prácu pre nás dnes. A teraz uvediem prvý príklad, kde Európsky e, zbor e, dobrovoľníkov e, pozitívne prispel svojim dielom. Spomenuli ste Norču, devastujúce zemetrasenie v oktobri 2018 which had to be rebuilt. So many people needed assistance. A v dôsledku tohto zemetrasenia veľmi veľa ľudí e, potrebovalo e, pomoc, e, bolo potrebné kolektívne úsilie na ich pomoc. Pozrime si spolu tento videoklip. My name is Alexandra Maria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 Anna Maria z Estónska, Rodrigo z Portugalska, Kamil z Francúzska a ďalší sa vyjadrili v tomto videu a ja vám dnes veľmi rád predstavujem tento príbeh z Norčí. Máme tu Nikolu Alemáno, Nikola Alemána, ktorý je eh, primátorom Norči a vy ste boli príjemcami tohto grantu. Taktie je tu George Short z asociácie Cora. Zastupuje tú organizáciu ktorá má projekty v Norči a taktiež je tu Jack Anderson, ktorý je jedným z dobrovoľníkov a naďalej pôsobí v Norči. Pre, vysvetlite nám, čo tam robíte. A v neposlednom rade Slubujem, že prídu aj online influenceri, ktorí nám taktiež poskytnú nejaké tipy. Napríklad Daša Grabovská je blogerkou z Gdaňsku v Polsku v tomto meste slovo solidarita je veľmi významné. Takže vy počujete si tieto príbehy a prosím, vy nám teraz poviete, ako tento príbeh predať ďalej, ako ho predať svetu. Takže na úvod by sme začali s Joeom Shortom z asociácie. Ako to celé začalo? Čo by zaujímalo mňa? Je to v podstate taký trojuholník. Je tam hostujúca eh, asociácia, máme tu eh, príjemcu a taktiež dobrovoľníka. Takže ako ste sa vy spojili s Európskym dobrovoľníckým zmorom? Ako začala vaša spolupráca? Naša organizácia nesídli v Norči, ale v Pasiňano. My máme niekoľko skupín, ktoré sú teda v rámci programu Erasmus+. V auguste boli zemetrasenia, potom prišlo ďalšie v októbri a mali sme tam aj mladežnické skupiny, ktoré tam boli na tejto vzdelávacej farme. A my sme cítili to zemetrasenie. Potom na ďalší deň sme spoločne s účastníkmi sledovali správy. No a povedali sme si, mali by sme niečo spraviť. A Nemali sme na to prostriedky, nemali sme ani kontakt s pánom primátorom a mali sme šťastie, že nás pozvali na stretnutie s, Ita- národnou organizáciou a taktiež s ďalšími zúčastnenými stranami z tohto regiónu. Tam sme stretli s Nikolom a naša spolupráca bola začiatko veľmi dobrá. Predložili sme projekt. Deadline bola na konci apríla, no a potom prišlo prvých 60 dobrovoľníčkov Šoskoro, Norča v regióne v Umbrii. Je veľmi ťažké pochopiť, aké to tam je. Museli by ste tam ísť sami. Ja keď som tam prvýkrát išiel, tak predstavte si, že idete na nejaké miesto, kde všetci žili za mestskými múrmi. No a potom príde zemetrasenie, absolútne Nemôžete sa ani prechádzať po uliciach tak, ako ste to robili predtým každý deň. A my sme týmto ľuďom chceli pomôcť. Je veľmi dobré, že nám pripomínate celkový kontext a že naďalej to tam veľmi ťažké. No ale vtedy to bolo úplne hrozné, skutočne devastujúce zemetrasenie. Otázka pre vás, pán primátor. Keď ste počuli, že sú v dispozícii dobrovoľníci z iných krajín Európskej únie, ktorí by chceli prísť pomôcť, aká bola vaša prvá reakcia? No, budem hovoriť... Inokedy hovorím anglicky, ale teraz radšej nie. Nebojte, my máme radi taliančinu. Keď títo mladí ľudia prišli do Norče, boli sme vo veľmi osobitnej situácii. Mesto bolo zničené, a nemali sme k dispozícii ani len priestor, e, kde by sme ich mohli privítať, kde by mohli byť ubytovaní, spali tam, kde aj my e, spali s nami pod stanmi, jedli tam, kde sme jedli aj my e, v stanoch. pracovali tam, kde sme pracovali aj my, na uliciach, stretávali sa s ľuďmi, ktorí potrebujú potrebovali cítiť e, našu komunitu, potrebovali e, silné injekcie energie, ktorú títo mladí ľudia so svojou vitalitou a radosťou mali so svojou e, ochotou ponúknuť všetko to, čo majú k dispozícii Mali sme eh, zaznamenali sme pomoc troch rôznych skupín. Eh, ďalšia k nám príde v priebehu júla. Pôvodne sa iniciatíva, e, pôvodne sa e, vlastne ľudia u nás e, pozerali s takým veľkým záujmom na týchto mladých ľudí, ktorí aj v studených mesiacoch chodili po okolí v bielých tričkách s farebnými nápismi, ale postupne títo mladí ľudia prenikli do srdca našej komunity, začali interagovať s našimi starými ľuďmi, s mladými, s deťmi, s eh, mladými ľuďmi s postihnutím boli skutočne plne k dispozícii, plne eh, sa angažovali. Ja eh, poznám veľmi veľa príkladov, ktoré veľmi, veľmi pozitívne vplývali na, naše, na našu spoločnosť, na naše spoločenstvo, veľmi pomohli našim sociálnym aktivitám. Spomínam si, ako sme E, vlastne e, v zničen, na mieste, kde stála zničená bazilika e, zažali plamienok a Alexandra, ktorú ste videli aj na tom videu, tento plamienok zažala, ale to bol e, vlastne zároveň aj deň nezávislosti svojej, e, svojej krajiny. Aj nám to povedala, na chvíľku odolala slzom, slzám, ale potom sa rozplakala a títo mladí ľudia vstupujú do kontaktu aj s našimi starými ľuďmi, ktorí s nimi začali hrať karty. Naši starší spoluobčania sa im snažili bez znalosti angličtiny vysvetliť, aké sú pravidla hry. Bolo to nádherné. Budem si to pamätať navždy. A naše e, deti tiež pomáhali pri Eh, obnove eh, keramík. Eh, um, pomohli nám takisto títo mladí ľudia pri, naše, pri našich vlastne folklórnych slávnostiach, ktoré sú dôležité pre našu komunitu obliekli sa do kostýmov, ktoré pri nich používame, už sa stali súčasťou našej komunity a veľmi nám pomohli. Ďakujeme vám. Teraz Jack. Jack je dobrovoľníkom. Keď sme pripravovali tento rozhovor, tak ste mi povedali, že najprv ste boli dva mesiace v Norči, potom ste sa vrátili do Švedska a potom ste sa rozhodli sa ešte raz vrátiť do Norči, pretože to miesto vás ako keby volalo. Takže možno nám vysvetlíte, čo ste tam alebo čo robíte na každodennej báze, aká je vaša úloha v Norči ako dobrovoľníka. Takže predovšetkým tam som s inými európskymi dobrovoľníkmi, ktorí skutočne sú plní nadšenia, chcú zlepšiť svoje prostredie. A myslím si, že tá energia je veľmi dôležitá. Veľmi nám to pomáha. Čo sa týka každodennej práce, tak bolo tam veľa napríklad divadelných workshopov, každý sme chodili do školy, ako povedal Nikola. Boli tam rôzne akcie, podujatia. Skutočne nás bavilo sa na tom zúčastňovať. Áno, takže ste mali veľkú mieru interakcie s miestnym obyvateľstvom. Hovoríte po taliansky? Áno, rozprávam nie príliš dobre po taliansky. ale napriek tomu ste mohli hovoriť aj so staršími ľuďmi, ale aj s mladými ľuďmi, ktorí ste pomáhali. Myslím si, že bolo dôležité sa byť s nimi v kontakte. Samozrejme, tam jazyková bariéra, ale dôležité je, že chcete pomôcť a to vám ten kontakt umožní. Takže hovoríte, že tam nie je jazyková bariéra. Možno toto je posolstvo pre tých, ktorí nás počúvajú a hovoria si, hm, možno by ma to bavilo, ale možno sa budem cítiť izolovaný, že nebudem ovládať jazyk. Dobre, je tam jazyková bariéra, ale dá sa prekonať. Takže ako vás táto skúsenosť zmenila, keď sa pozriete na to obdobie, ktoré ste strávili v Norči? Ako vás to zmenilo ako európskeho občana? Nuž, vtedy v roku 2016, keď som ho tam počul, tak sa to zdalo také vzdialené. No ale potom, keď som dostal tú príležitosť, keď ľuďom dáte šancu pomôcť pri nejakej takéto udalosti, ktorá sa dohrá niekde v Európe, tak začnú sa viacej zaujímať aj o to, čo sa deje v tejto únii, pokiaľ na to môžu mať osobne vplyv. Áno, určite je to tak. A vidíte to aj keď vnímate potreby konkrétneho spoločenstva, potrebné príslušnej komunity. Otázka pre Joa. Čo sa týka zboru Solidarity a podobných organizácií, možno by sa tam dalo niečo zmeniť, aký máte názor? Myslím si, že tento program je veľmi flexibilný, umožňuje hostujúcim organizáciám a koordinujúcim organizáciám si to nejak zariadiť. A čo pre nás bolo veľkým úspechom v rámci tohto projektu, bolo to, že sa nám podarilo v rámci tohto trojuholníka, ktorom ste hovorili na začiatku, dobre spolupracovať. Dobrá spolupráca e, s radnicou, komisár hovoril, že je to, že ste si v podstate sadli. Je to tak. Áno, nám by sa nič nepodarilo, pokiaľ by sme nespolupracovali dobre napríklad s radnicou a taktiež pre nich by bolo ťažké tento projekt spustiť bez nás. No a pokiaľ by sme nemali dobrovoľníkov, tak by sme mohli mať pekný projekt a všetko ostatné, ale bolo by to len v našej hlave. No, najväčšia výzva, pre niekoho, kto bude pomáhať v nejakej oblasti, sa stala prírodná katastrofa, je to, že tej práce tam skutočne veľmi veľa. Čo môžu robiť dobrovoľníci, čo môžeme robiť my ako Európania, to sú skôr také sociálne aspekty, ľudský kontakt, rozprávať sa s ľuďmi, ukázať im, že Európa je im k dispozícii a taktiež ukázať Európe, že inde v Európe sa niečo takéto stalo, tak ako povedal Jack. Jeho názor sa zmenil postupom času. My sme očakávali, že budeme možno pomáhať pri budovaní, pri stavaní, opravovaní napríklad kostola, odstraňovaní zvyškov budov, ale samozrejme, preto to by ste museli prejsť rôznymi bezpečnostnými kurzami a my ako organizácia sme to nemohli robiť. Takže oveľa ľahšie bolo pre nás pracovať na tých sociálnych aspektoch. Tam potrebujete menej špecifických zručností, musíte mať len vôľu ísť tam a niečo robiť. Nemusíte byť inžinier. Áno, to máte určite pravdu. A taktiež musíte do toho vložiť srdce. Áno, to je tiež pravda. Takže komisár Navračič, ja viem, že vy ste navštívili v Norči, bolo to myslím v septembri 2017 a vyhlásili ste, že Norča bola reálnym príkladom európskej solidarity. Takže prosím, možno zareagujete na tieto svedectvá, ktoré sme si tu vypočuli. Toto je asi to najdôležitejšie. Rekonštrukcia oblasti, v ktorých došlo k prírodnej katastrofe, to nie je len o tom, že sa opravia budovy a hmatateľné okolie, ale je treba rekonštruovať aj duše. Je treba vrátiť život do tejto komunity, ktorá sa cíti zanedbaná, opustená. Toto je asi to najdôležitejšie. Pomoc, ktorú poskytuje Európsky zbor Solidarity je možno z veľkej časti aj symbolická, ale pre duše ľudí toto môže byť práve ten zásadný aspekt. Že dostanú signál z okolného sveta, že sa na ňo môžu spolahnuť. Že ich niekto sleduje, počúva, snaží sa im pomôcť. Toto môže byť aj kľúčový aspekt pri prežití celého spoločenstva, takže sa týka posilnenia duchu spoločenstva. Ešte posledná otázka pre pána primátora. Keď komisár Navračič navštívil Norču a potom prišli pomáhať aj dobrovoľníci, tak možno aj pre miestne obyvateľstvo je to také znamenie, že nie sú sami. Že európska solidarita má význam. Myslím, že pomocou e, Európskeho zboru e, Solidarity sa Európa jednoznačne viac priblížila svojim občanom. A to pomocou e, a vďaka tých najmladších v našej spoločnosti ukázala, že je tu téma, je tu niečo, čo môže e, zmobilizovať, zomknúť e, všetky národy v Európe. A tým niečím je solidarita. My sme e, veľmi pocítili blízkosť e, všetkých európskych e, národov pomocou európskych inštitúcií, ktoré nás navštívili. Prišiel mimochodom aj pán komisár Navráčič, navštívil nás aj predseda Európskeho parlamentu, komisárka Krétu, predseda výboru regionov ale čerstvosť, e, ktorú e, medzi nás priniesli títo mladí ľudia, dobrovoľníci, e, spôsobila, že naše mesto pocítilo, že európske inštitúcie sú naozaj v jeho blízkosti, že stoja pri ňom naozaj fyzicky tu padla bariéra akékoľvek vzdialenosti. bolo by dobre, keby títo ľudia mohli e, zažívať trošku dlhšie e, tieto e, svoje vlastne pôsobenia medzi nami. Videl som na mnohých, že odchádzajú iba s veľkou nevôľou. <laughs> And please send Prosím, môžete reagovať na Twitteri, tie hashtagy sú vedené tu hore. Youth Week a EU Solidarity Corps. Zaujímalo by nás, čo si myslíte o tom, čo ste si tu teraz vypočuli. Teraz Vaša Grabovská, ktorá je blogerka, je online influencerka, pochádza z Gdaňsku. A máte dosť následovníkov, followerov, ktorí vás sledujú. Takže možno nejaké tipy Počuli si tento príbeh, skutočne veľmi dojímavý. Je to príbeh ľudí o znovu vybudovaní komunity, príbeh solidarity. Je to taký nejaký príbeh, ktorý by ste možno, nerad to hovorím, ale mohli predať online, napríklad na Instagrame. Myslím si, že určite áno, pretože je to skutočne veľmi dojímavé, až sa mi derú slzy do očí, keď o tom hovoríte. No je veľmi dôležité, hovoriť o dôležitých správach a šíriť ich, ako napríklad tento projekt v Norči. No a ja verím, že všetko na internete, na Instagrame alebo napríklad na YouTube, na blogosphere, všetko je to o emóciách. Pokiaľ dokážete niekoho príjmeť, aby zareagoval na obsah, ktorý mu prinášate, tak to je úspech. Takže určite váš projekt, práca, ktorú odvádzate, sa môže dobre predávať. Bohužiaľ, musím to tak povedať, predávať je to smutné, lebo je to ako z iného sveta, ale áno. Ja si myslím, že áno. A aký príbeh by vás možno zaujímal? Možno sledovať niekoho, ako je Jack, priebehu jeho každodennej práce, keď sa stretáva so staršími osobami, pracuje s mladými ľuďmi. Je to možno nejaký taký príbeh, na ktorým by sme sa mohli zamyslieť, lebo chcem, aby viacej ľudí sa dozvedelo o tom, čo dobrovoľníci robia v teréne. Áno, ja si myslím, že by ste mali predstaviť dva pohľady. Hovorili ste o tom trojuholníku. No je dôležité ukázať, pohľad toho, ktorý pomáha a potom toho, ktorý príjma túto pomoc. Toto je veľmi dôležité. Ja som sa pozrela na vašu facebookovú stránku o tomto projekte a skutočne ma to extrémne zaujalo. Tá stránka je veľmi dobrá. Vy tam zdieľate veľmi bežné, ale zároveň dojímavé príbehy, ktoré sa týkajú vás, dobrovoľníkov, ale aj ľudí, ktorým pomáhate. Takže myslím si, že je treba vždy myslieť na tieto dve strany problému a projektu. No a čo by som odporúčila ja ako expertka, je napríklad YouTube, ako som už povedala. Máte? Máte už? Ja som to nenašla. No už nemáme. Napriek tomu, že tam postujeme veľa obsahu, tak asi nemáme toľko lajkov, ktoré by sme potrebovali, aby ste to potom našli. Takže to je trochu problém. Môžete lajknúť našu facebookovú stránku. Áno, prosím, podporte ich, lajknite ich, potrebujú to. Takže možno každý deň tam e, aktualizovať vaše každodenné vlogy z vašej práce, pretože skutočne je to veľmi dôležité, zaujímavé a určite by sa to malo dozvedieť viac ľudí. Takže prosím, e, sledujte tú stránku, lajknite si ju, tak aby sa to mohlo lepšie šíriť. Áno, rozhodne by sa to malo šíriť. A prosím, aké typy príbehov postujete online? Obvykle, keď sa stretneme ako skupina na Norči, tak dáme jednému z dobrovoľníkov prístup na Facebook, potom ten tam zbiera príbehy od všetkých a napíše tam také malé bio, alebo možno v podstate ako taký životopis, e, úvod, prečo vlastne prišli. A potom každý deň robia fotky, stretávajú sa s miestnymi ľuďmi. Takže máme obe strany. Snažíme sa nakontaktovať aj miestných, ale tam pohľad aj zvonku. No čo sa týka dlhodobých dobrovoľníkov, ktorí na začiatku dostanú školenie ohľadom natáčania videí. Potom tieto videá sa taktiež dostanú na internet. Takže nie len je to na našom projekte, ale aj na iných projektoch. Takže máme webovú stránku, kde máme všetky videá, Voluntube a potom tam máme videá ohľadom Solidarity a to je tá stránka, ktorá je venovaná projektu v Norči. Dobre, teraz Jack, Spomenuli ste, že ste toho veľa dali, ale veľa ste aj e, vrátili späť. E, tiež ste hovorili o tom, ako vám to zmenilo život. dlho sa chystáte vrátiť e, späť do Štokholmu, do Švedska. Čo teda máte v pláne ako ďalšie? Budete naďalej pôsobiť ako dobrovoľník, alebo čo iné máte naplánované? No. Ani presne neviem. Viem, že chcem naďalej sa angažovať v miestnej komunite. Neviem, či sa vrátim do Švedska, či ostanem v Taliansku, ale rozhodne sa chcem angažovať. Ako občan eh, pociťujem totiž, že vždy je dôležité, aby sa ľudia angažovali v miestnej komunite, ale aj v iných komunitách, aby pomáhali. Možno sa vrátim späť do práce, neviem. Done anyways for everything you've been doing so far and maybe the last A ešte posledné slovo dáme možno starostovi, primátorovi. Mesto ešte nie je úplne na novo vybudované, ešte stále je pred vami veľa práce. Čo by ste chceli, aby sa dosiahlo v budúcnosti, čo by mohla nová generácia dobrovoľníkov priniesť? Altri 16 ragazzi. Tešíme sa na tých ďalších 16 eh, mladých ľudí, ktorí prídu v júli Budeme s nimi spolupracovať na niektorých dôležitých e, projektoch pre naše deti e, počas leta, e, pretože nemáme k dispozícii momentálne štruktúry aby sme mohli zorganizovať ich dní, keďže školy neexistujú a rodičia tvrdo pracujú na tom, aby sa znovu nastolila normalita v našom, našej spoločnosti. Takže dôležité, aby deti zažili niečo pozitívne. Takže dúfam, že títo mladí ľudia z Európskeho e, zboru Solidarity opäť e, prispejú významne k tomu, aby e, sa pomohlo našim ľuďom. My e, sme sa rozhodli, že ostaneme v našom meste. Rozhodli sme sa tak okamžite po zemetrasení. Oni nám pritom pomáhajú, títo mladí ľudia. Necítime sa sami. Z veľkej diaľky totiž sa nám dostávalo už od toho momentu veľkej podpory A je dôležité, že takéto podpory sa dostane mestu, ktoré bolo tak tvrdo zasiahnuté takým veľkým zemetrasením. trasením a je to vďaka e, tej veľkej e, láske a angažovanosti, ktorú za sebou priniesli títo mladí ľudia, takže ja verím, že nám ďalej budú môcť e, pomáhať tak ako doteraz, pretože ešte stále zažívame veľmi zložité časy v dňoch a mesiacoch priamo po zametrasení, keď prišli poprvýkrát bolo to, boli to veľmi emotívne reakcie, ktoré sme zažili vtedy sme sa rozhodli, že neodídeme, že ostaneme v našom meste, snažíme sa znovu vybudovať. Znovu vybudovať neznamená Ehm, ľudia totiž to sa môžu rozhodnúť, e, či naozaj ostanú bývať u nás, ehm, ale dôležité, aby okrem domov e, tu bola aj skutočná rekonštrukcia, aby deti sa mohli učiť, mohli sa učiť napríklad anglič, angličtinu, aby sa mohli e, spolu hrať, aby sa mali kde hrať, aby naši starí ľudia mali niekoho, s kým sa môžu porozprávať. Títo mladí ľudia pomáhali vybavovať našim starším nákupy, pomáhali im e, pri domácich prácach. Toto sú služby, ktoré e, sú možno normálne niekde e, v nejakej oblasti, ktoré nebolo dotknuté zemetrasením. U nás však to už nebolo e, e, normálne, pretože všetko úsilie, všetky energie ľudí sa sústredili na rekonštrukciu po zemetrasení a títo ľudia, mladí ľudia nám pomáhajú, aby sme vlastne mohli e, žiť ten normálny život. And Bosch has a very last conclusion. Myslím, že skutočne e, zložité je v našej komunikácii dostať sa mimo svojej bubliny. Je relatívne jednoduché baviť sa e, s ľuďmi, ktorí to vnímajú rovnako, dajme tomu iní dobrovoľníci, ale keď chcete osloviť niekoho, koho nikde nenapadlo vôbec vykonávať nejakú dobrovoľníckú činnosť, ako sa k tomu postaviť, ako teda obsiahnuť osloviť ľudí aj mimo svojej bubliny. Máte k tomuto nejaké typy, nejaké rady? Ja by som bola rada, keby dobrovoľníctvo sa stalo moderným, aby to bolo trendové, Niektorí chcú pracovať iba za peniaze, ale ak by to bolo, dajme tomu, modernejšie, trendovejšie, možno e, by to zaujalo viacerých. Rozhodne by to bolo prospešnejšie pre našu spoločnosť. Dajme tomu, by ste mohli prizvať influencerov, ktorí z pravidla pracujú za peniaze na takýto projekt. Bola by to totiž situácia prospešná pre všetky strany a ak ostatní teda ich followery si všimnú, že ich idol pomáha iným v snahe prejaviť tak solidaritu. Myslím, že by sa to šírilo aj do iných komunít, ktoré pôvodne sa priamo neangažovali v takejto dobrovoľníckej práci. Neviem, či som sa dobre vyjadrila. Áno, takže niekto by mal fungovať vlastne ako magnet Naozaj si myslím, že toto by mohlo byť riešením. Vy ste už pôsobili v, solidar- v zbore Solidarity? Nie. A ďakujem za pozvanie. Dobre. Myslím, že budete veľmi vítaná a potrebná v Norči. Chcem sa poďakovať eh, Nikovi Alemanovi, eh, primátorovi Norče za veľmi emotívne vyjadrenie ďalej Georgeho za sociálne kóra, Jack Anderson, ktorý strávil takmer rok v Norči ako dobrovoľník a Baša Grabovská a jej ďakujeme za veľmi užitočné tipy. Ďakujem vám všetkým za účasť na tomto paneli. Thank you very much indeed. Now... Ďakujeme veľmi pekne. Ak ste si mysleli, že bicyklovanie je zdravé, tak máte pravdu. A v ďalšom priebehu uvidíme, že bicyklovaním je tiež možné, možné rozhýbať e, e, solidaritu. Pozrime si toto video. When biking meets charity and when boldness meets volunteering, here comes the Budapest Bike Mafia, introducing the charity team who ride the city day and night to help those in need.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 Another concrete example, Commissioner. Ďalší konkrétny príklad, je to vlastne u vás doma, pán komisár, je to v Budapešti. Budapest Bike Mafia, veľmi sa mi páči názov vášho projektu. Tu sa stretneme s Ildiko Torc. Ona je zástupkyňou tejto organizácie Budapest Bike Mafia. Ďakujeme za to, že ste k nám prišli. Why don't we... Elizabeta Ružičič. Elizabeta Ružičič, vy ste z Chorvátska, ste e, bývalá dobrovoľníčka, a veľa času ste stavili na bicykli v Budapešti. Včera ste im povedali, že je to mesto vašich snov, dokonca ste dala vypoveď z práce, aby ste sa stali súčasťou zboru Solidarity. To je naozaj veľmi zaujímavý príbeh. E, určite nám o tom porozprávate o malý okamih a ďalej Robert Weiss. Vy pracujete v útočisku v Budapešti, kde sa poskytuje pomoc e, odkazujem na túto pomoc a ďalej nám porozprávate o tom, ako dobrovoľníkov vnímajú príjemcovia tejto pomoci. A po mojej labici sedí Paulo Rodriguez, ktorého mnohí poznáte ako Chico Paola. Je to bloger, online influencer. E, žijete vo Francúzsku. Ak si želáte, môžete aj po francúzsky sa vyjadriť, alebo ak vám z angličtina, aj to si môžete zvoliť. Teda radi by sme sa dozvedeli od vás, ako je možné tento krásny príbeh šíriť ďalej. Videli sme teda tento krátky videoklip. Dávam vám slovo, Ildiko, možno na úvod. Veľmi sa mi páči táto myšlienka spájanie Solidarity s bicyklovaním. Ako teda vy ste sa skontaktovali so zborom Solidarity a ako vám pomohli rozbehnúť tento projekt? Pre nás bola úplná novinka zúčastniť sa takéto projektu. Ja som to vlastne priniesla do organizácie, mala som už 10-ročné skúsenosti e, v práci s mládežou a pred dvoma rokmi v roku 2017 ja som tento projekt vytvorila, založila a ja som sa uchádzala v októbri 2017. E, o dva mesiace na to sme už vedeli, že projekt bol schválený, pripravili sme preto spolu s úžasným týmom Budapest Bike Mafia celý tento projekt a potom v marci minulého roka prišla Bronia z Nemecka, Ilona z Fínska a v júni minulého roka prišla Elizabeta z Chorvátska. A tento projekt skončil v decembri minulého roka. A bola to vynikajúca myšlienka zapojiť sa do takéhoto projektu lebo Budapešť Bank Mafia totiž e, naozaj získala obrovské obohatenie od týchto troch dievčat a z celého tohto programu sme teda načerpali toho veľa. Títo dievčatá si vytvorili svoj vlastný projekt v priebehu 8 mesiacov spolupráce. My teraz ho môžeme ďalej rozvíjať, zapracovať ho do našej práce, do našej dobrovoľníckej práce. Budapest Bike Mafia je len dobrovoľníckým združením. Všetci teda máme zamestnanie a pomáhame vo voľnom čase. A práve preto nám tieto tri devčatá veľmi výrazne pomohli. Broňa vytvorila vlastný projekt na Britskej medzinárodnej škole, kde pôsobím aj ja spolu s deťmi. Ďalej Elizabeta vytvorila projekt eh, vo bývaní pre bezdomovcov. Tam je možné sa s ňou pravidelne stretávať teda v azylovom dome pre bezdomovcov. Snahou je zlepšiť život týmto ľuďom a taktiež e, posunúť na medzinárodnú úroveň. Myslím, že je to vynikajúca príležitosť celkovo. A teraz dáme slovo Elizabete. Naozaj je, je treba, aby to zapadlo, aby všetko fungovalo. Spomenuli ste, že ste to hľadali na internete, pozerali ste si projekty a hneď vás to oslovilo na prvý pohľad. Takže povedzte nám o tom. Ja som teda pracovala v Chorvátsku, pri mori, a eh, Dubrovniku, teda v meste Hry o tróny. Bol to príbeh ako z internetu. Mala som dobrú prácu, všetko eh, fungovalo, ale niečo mi predsa len chýbalo. Cítila som potrebu byť súčasťou nejakého sociálneho projektu, preto som si jedného dňa prezerala na internete možnosti, hľadala som si, do ktorého projektu sa zapojím. Videla som e, tam projekt Budapest Bike Mafia, to ma naozaj oslovilo. Skontaktovala som sa s Ildy a potom som sa odrazu rozhodla, že sa zbalím a odídem do Budapešti. Keď som tam prišla, uvedomila som si, že to bolo správne rozhodnutie, pretože bike mafia to je pre mňa niečo úplne iné, niečo je úplne nové. Oni robia niečo priamo na mieste, priamo v praxi. Ani neviem, ako to mám vlastne vysvetliť. Snažia sa vyvážiť svoju prácu, svoje zamestnanie dobrovoľníckou činnosťou. Majú mnoho podprojektov v hlavnom projekte. Myslím, že je to celkovo teda veľmi zaujímavé. To nepochybne áno. Ako dlho ste boli v Budapešti? Pol roka. A pomáhali ste ako... Teda pomáhali ste ľuďom tým, že prichádzali za vami sa porozprávať. Po maďarsky neviete a maďarčina je pritom ťažký jazyk. Ako ste komunikovali? Ja som teda mala vlastne k dispozícii tlmočenie Zrejme ich to dosť prekvapilo, že takéto dievčina z Chorvátska je ochotná ich počúvať, pomáhať im. Áno, keď som eh, pracovala v azylovom dome, ľudia mali radosť zo stretnutí so mnou, eh, potešili sa, že sa môžu s niekým porozprávať, niektorí sa dokonca naučili niekoľko slov po chorvátsky. Mali ste eh, vynikajúcu prácu v Dubrovniku, dobre ste zarábali a predsa len vám niečo chýbalo, hľadali ste nejaký význam, nejaký zmysel Áno, presne tak. Celkom iste ja som to v Budapešti, v Budapešti našla. Našla som sa v Budapešti. A ako to teda teraz e, uplatňujete v Dubrovniku, v Chorvátsku? Do Chorvátska som sa vôbec nevrátila. Ostala som v Budapešti ešte niekoľko mesiacov potom, potom som sa rozhodla, že pôjdem do Litvy, potom z Litvy do Nemecka, teda teraz som v Nemecku, v Štutgarte. A čo robíte v Štutgarte? Som teraz u mami. Podala som si prihlášku e, na univerzitu v Amsterdame. Dobre, takže Budapešť vlastne začala vašu dlhú cestu. Dúfam, že bude pokračovať ešte dlho do budúcna. Teraz sa obrátim na Roberta. Vy teda máte na starosti azylový dom v Budapešti, tam pomáhate ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí nemajú kde bývať. Povedzte nám teda, ako sa dobrovoľníci dokážu zaintegrovať do toho centra, do toho azylového domu. Um, s kolegami sme sa neboli celkom istí, ako západne do nášho systému, či by sme sa nemali obávať, ak sa niečo stane. Elizabeta prišla a úplne nás všetkých položila, dokonca aj mňa s kolegami a taktiež väčšinu našich eh, rezidentov naozaj nadviazala veľmi úzke vzťahy, blízke vzťahy s rezidentmi dennodenne. Bola v azylovom dome prítomná. A to sa prejavilo eh, v prvých dňoch i hneď. Keď sa obrátite na iného človeka, ak im mu dáte svoju plnú pozornosť, eh, či už je to bezdomovec alebo nie je to bezdomovec, okamžite tam eh, dojde k prepojeniu. Elizabeth je schopná nadviazať takéto vzťahy veľmi rýchlo teda nás to v našom azylovom dome veľmi potešilo, v našom centre priniesla aj veľmi e, dobré myšlienky, tiež nám poskytla veľmi potrebné reakcie pre našu prácu. Napríklad, aký druh e, feedbacku vám poskytla? Ja som uh, pracoval uh, v tomto zariadení uh, už približne dva roky, ale ona mala veľmi uh, taký uh, zaujímavý prístup k tomu, ako by sme mali uh, v našej uh, práci vystupovať. Ak mám čas, mal by som uh, sa čo najviac uh, snažiť rozprávať s rezidentami. Ona hovorila, že každý moment je veľmi vzácný, veľmi cenný. V každom momente je tu príležitosť učiť sa Väčšinu času e, sme e, pracovali s papierom a ona nám ukázala, že e, ľudia, to je to najdôležitejšie na našej práci. Je dobré mať nejakú radu niekoho zvonka. Chcel by som sa spýtať Elizabety, táto skúsenosť vás viedla k tomu, aby ste si lepšie uvedomili, že napokon sme všetci Európania, európsky občania a jazyk, hranice nie sú až také dôležité. To, čo potrebujete, je hlavne e, snaha pomôcť a so srdcom a s odhodlaním. Áno, určite Musíte byť veľmi odvážni, aby ste to urobili. Prečo odvážni? Pretože väčšina ľudí by to chcelo urobiť, ale nemajú na to odvahu. Ale ja si myslím, že by sa mali snažiť ju nájsť, lebo ako náhle navštívite nejakú inú krajinu, vidíte, koľko dverí sa vám otvorí, koľko príležitostí sa vám vďaka tomu otvorí. Pozrite sa na mňa, ja som dnes tu. Keby mi niekto pred 8 e, mesiacmi povedal, že tu budem sedieť, tak by som tomu neuverila, no ale teraz som tu. Porozprávajte nám o reakciách vašej e, rodiny, vašich priateľov, keď ste im povedali, že opúšťate vaše pracovné miesto, e, lebo sa chcete stať európskou dobrovoľničkou. Ako reagovali? Oni už ma už poznali, ja som odmala bola takáto, zbalila som sa a bola som na cestách. je, e, bolo ťažké vysvetliť to mojej rodine, ale snažia sa e, to lepšie a lepšie pochopiť. Elizabeta, ako Aká je situácia teraz? Máte v Budapešti e, viac dobrovoľníkov? Práve e, pracujem na novom projekte od októbra. Máme tu nového partnera. Takže som rada, že tu máme nový inovatívny projekt. Úprimne povedané, bolo to náš prvý projekt, ako som vám povedala, my sme všetci dobrovoľníci, preto to niekedy bolo veľmi zložité a bez dobrého týmu e, by bolo, myslím, nemožné zabezpečiť, e, že to 9 mesiacov fungovalo, ale e, Budapešť Bike Mafia e, si je istá, že bude pokračovať ďalej, pretože si uvedomuje, že je tu veľa príležitostí pre mladých ľudí, pre asociácie a naozaj pre ľudí v núdzi. Nemusíme zachádzať do všetkých detajlov, ale povedzte nám, aké jednoduché alebo aké zložité je pre nejakú organizáciu e, prepojiť sa e, so zborom e, Solidarity. Nie je to, nie je to zložité. Nie je to zložité, to radi počujeme. Áno, nie je to zložité, je to naozaj veľmi jednoduché a zo strany e, účastníkov bolo to ťažké alebo zložité prihlásiť sa a vybaviť e, všetky tie papierovačky, celú tú logistiku za tým. Bolo to jednoduché, pretože sa vám dostáva podpory vo vašej krajine aj v krajine, do ktorej cestujete, takže je to veľmi jednoduché a pre príjemcov. Viem si predstaviť, že vy vítate dobrovoľníkov s otvorenými rukami, pravdepodobne si želáte, aby ste ich mali viac. Áno, určite by sme boli radi, keby nám e, stále pomáhali ďalší dobrovoľníci. My sme zaplavaní žiadosťami, oni nám s tým naozaj môžu pomáhať. Ja myslím, že hovorím aj v mene Elizabety. Jej sa to páčilo, nám sa to páčilo, boli sme radi, že nám pomáhala. Bolo to dobré pre obe strany Takže bolo to také posolstvo, že hranice tu e, v skutočnosti nie sú. Hranice, jazyky, e, zjednotení v rozmanitosti. Opäť sa tu potvrdzuje táto definícia. Takže e, Pán komisár, mohli by ste zareagovať e, na e, túto story? Počuli ste o budapešťanskej e, bike mafii? Počul som o nich, áno, ale som sa s nimi nikdy osobne nestretol, takže toto je pre mňa šanca ich stretnúť osobne. Opäť je to o duchu európskej integrácie, ale na druhej strane toto úsilie je ešte dôležitejšie, pretože vieme, že e, miera e, dobrovoľníctva v krajinách e, Strednej Európy je určite nižšia než v krajinách západnej Európy a takéto iniciatívy teda môžu prispieť k oživeniu občianstva, dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi. Takže ja si naozaj vážim vaše úsilie, Ildiko. Je to nový typ spolupráce ale vieme, že Chorvátsko-Maďarská e, spolupráca e, má z historického pohľadu 800-ročnú e, históriu, 800-ročné korene, ale zdôrazňuje sa tu aj inovácia v oblasti spolupráce, sociálne služby, sektor, inštitúcie, ktoré pôsobia v tejto oblasti pôsobia nejakým, e, pracujú nejakým tradičným spôsobom a potom zrazu príde niekto, kto otvorí novú kapitolu vďaka inovatívnym metodám. A to je veľmi dôležité pre nás, ale aj pre celú Európu. Máme tu otázku e, cez Twitter. Niekto sa nás pýta, aký e, je záujem partnerských e, krajín o Európsky zbor Solidarity. Máme nejaké informácie, koľko z nich sa doteraz zapojilo partnerské krajiny, táto schéma je pre ne otvorená. Áno, áno, aj oni sa môžu zapojiť do Európskeho zbora Solidarity. Spomenul som napríklad už Turecko. Je tam viac než 16 tisíc e, žiadateľov. Máme aj žiadateľov z Islandu, z Norska. Nevidím tu už nejaké iné e, krajiny mimo Európskej únie. Macedónčania sú tu. Liechtensteinsko, Áno, je to teda otvorené aj e, pre krajiny v susedstve Európskej únie. Takže možno uh, e, sa aj k vám uh, e, dostáva nejakí islandskí dobrovoľníci. Radi by sme boli naozaj multikultúrni a preto by sme sa tešili uh, účastníkom z rôznych krajín. Pre mňa je to dôležité. Spomnuli ste Fínsko, Nemecko, Chorvátsko. Takže to je zaujímavé. Je dobré, že je tu takáto rozmanitá chémia. A teraz eh, zapojme nášho eh, online experta, influencera Čiko Paulo. Vy ste sa stretli už eh, včera Rozmýšľali ste odvtedy, ako zvýšiť popularitu tohto krásneho e, príbohu, príbehu. E, je to dobré meno, dobrý koncept, áno, je to pravda. A určite priťahne veľa ľudí. Máte tu e, dobrý, naozaj dobrý zmysel, hĺbku za týmto projektom. Teraz si však treba uvedomiť, že v našom svete, v našej spoločnosti je dôležité niečo predať, na to je dôležité ľudí pritiahnuť. Je trošku smutné, že to musíme povedať, ale treba vytvoriť e, e, zo seba nejaký obraz, e, zvýšiť všetky tieto aspekty, zviditeľniť sa, to je dôležité v sociálnych médiách Sociálne e, médiá sú e, veľmi dôležité v dnešných dňoch. E, keď spomínate sociálne médiá, myslíte na Instagram. Ja osobne najviac pôsobím na Instagrame. Takže aký je váš recept, ako zabezpečiť, aby viac ľudí o tomto vedelo? Včera sme o tom už hovorili Viem, že je veľmi povrchné eh, to teraz spomínať, ale je tu veľa aspektov, napríklad na Instagrame eh, príbehy, eh, rozprávanie príbehov. Je tu veľmi veľa aspektov, ktoré, ktorým musíme porozumieť, aby sme vedeli, ako sa prihovárať budúcim generáciám, mladej generácii Keby som bol eh, vašim eh, eh, komunitným manažérom vašej skupiny, komunikoval by som s influencermi v Budapešti. Mohli by sme možno vytvoriť nejaký spoločný postup, všetkým influencerom napríklad rozošleme e-maily, navrhneme im niečo My všetci hľadáme nejaké, nejaké, nejaký význam v našom živote, nejakú manifestáciu, e, reprezentáciu nášho životu, života, niečo hlboké, takže keď influenceri navrhnú niečo, niečo, e, keď sa niečo e, hlboké influencerom navrhne, tak si myslím, že potom siahnu. napríklad dáme teda, vám bicykel, môžete e, vlastne spoznať mesto, takto e, zažijete niečo e, a vytvorí sa určitý trend a môže, môžu tu vzniknúť nový influencer, vytvoríte nejaký vplyv, vytvoríte nejaký trend, tak toto prebieha. Takže nie, aby ste boli po, e, vlastne e, pozorovateľmi, ale chcete, aby ste boli aktérom, naozaj dostať bicykel a zažiť e, vlastne jeden bežný život týchto dobrovoľníkov. Áno. Ľudia vedia, kedy je niečo falošné, pre mňa je najdôležitejším aspektom Najdôležitejšie je e, vytvoriť tu naozaj povedomie nielen o solidarite, o ekológii, o feminizme, Takže e, mladá e, generácia si potrebuje toto všetko uvedomiť a náš spôsob komunikácie len spôsob, ako vlastne mladým ľuďom o tomto komunikovať. Hovorili sme tu napríklad o Facebooku, ale kto tu používa Facebook, Facebook je pre starých ľudí, tu nikto nepoužíva medzi nami Facebook. Je to možno smutné, O rok tu bude e, možno niekto, e, kto sa spýta, vy používate Instagram? E, kto už dnes používa Instagram? Pretože svet sa veľmi rýchlo mení. Takže musíme hľadať vždy ten nový jazyk, ako sa dostať k mladej generácii pre všetkých e, e, vlastne influencerov toto dôležité. Môžem sa vás pýtať, čo používate momentálne? Instagram alebo Facebook? Máme homepage, máme Facebook a máme takisto aj Instagram. E, máte tam lokálnych používateľov alebo máte dopad aj v celom Maďarsku. Máme našu stránku aj v angličtine a ja som aj medzinárodným kontaktom našej organizácie, takže každý deň musím povedať, e, sa ku mne dostane 2 až 5 e, e-mailov alebo facebookových e, správ spoza hraníc Maďarska, takže som si istá, že sa nám dostáva pozornosti aj spoza hraníc Maďarska. Máte pekné trička. Dúfam, že sa im dostane pozornosti. Áno, máme trička v rôznom dizajne. A ako vidíte tá ďalší vývoj? akú e, pomoc by ste e, e, radi zažili, keďže už poznám veľa detajlov o Európskom zbore Solidarity. Som si istá, že nebudem mať len jeden nový projekt. Chcela by som keby sme mali viac dobrovoľníkov, Quality Label, pre tých, ktorí e, tomu nerozumejú, potrebujete mať takúto značku, e, získať takúto značku kvality, aby sa vám dostalo dobrovoľníkov. Momentálne e, je to obmedzené iba na troch dobrovoľníkov. Áno, môžeme mať iba tri, troch. Ja by som bola rada, keby sa tento počet zvýšil na 10. Momentálne máme 13 projektov. Ja by som bola rada, keby mali naši dobrovoľníci šancu zúčastniť sa rôznych všetkých projektov, na ktorých pracujeme. Elizabeta, vy pôsobíte v Štutgarte. Čo je pre vás teraz dôležité, ako chcete využiť e, e, túto skúsenosť, aby ste sa pohli ďalej? Ja by som e, rada pôsobila v oblasti sociálnej práce. Dúfam, že sa dostanem do Amsterdamu a na európske štúdia. Takýto je môj plán teraz. Do budúcnosti by ste si želali vytvoriť svoju vlastnú mimovládnu organizáciu? Dúfam, že áno, ale v budúcnosti v Chorvátsku? Nie, nie v Chorvátsku, a hoci kde inde. Hoci kde v Európe, niekde vo svete. Takže ďakujem veľmi pekne za vaše svedectvá. Ďakujem Ildi Robertovi, Elizabete a Paulovi. Ďakujem za vaše rady, bolo to veľmi inšpirujúce a páči sa mi táto myšlienka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 Well, thank you very much for, um... Ďakujeme za pozornosť, za váš čas. Veľmi inšpirujúce si vypočuť tieto príklady, ale 15 tisíc dobrovoľníkov sa zúčastnilo na misiách po celej Európe v teréne. Ako povedal komisár, tento projekt môže byť ikonickým, transformatívnym, tak ako Erasmus. Ďakujem za to, že ste prišli na našu debatu, kde sa hovorilo o dôležitej práci týchto dobrovoľníkov. Mne sa veľmi páči myšlienka toho trojuholníka, lebo práve tým je to také špecifické. Napriek, no než sa rozlúčime, tak sa môžeme ešte raz odfotiť, aby sme mali pamiatku Takže všetkých vás požiadam, aby ste sa trochu stiahali do stredu miestnosti. Predovšetkým chcem ešte všetkým poďakovať za váš čas a za vaše svedectva. Thank you very much. Thank You stay for the, the pictures? Yes, sir. Yes, yes. Ah non, non, non, non, non, je vais, je vais pas le laisser là. So, Okay, so everyone, the idea is to move slightly towards the center of the hemicycle. Prosím, presunte sa do uh, strednej časti hemicykla, prosím, tí, ktorí ste v krajných hradoch, presunte sa do prostrednej časti, aby sme sa vmestili všetci do záberu, prosím. Yeah, I would actually invite all the speakers. Aj všetkých rečníkov chceme pozvať, aby eh, prišli dopredu. Nepreskakujte rady. Maria. Maria. No, So. Michelangelo. C'era.